Vážení kolegovia, s veľkým potešením vítame Vian Dakel, to je naša kolegyňa z irackého parlamentu. Nikto nezabudne na jej prejav, ktorý tu odznel, to znamená, ktorý odznel pred parlamentom jej krajiny v auguste minulého roka. Ona v tomto prejave požadovala oslobodenie žien, ktoré boli väznené ISISom. Boli to Diliar Sahdiadza, pani Esteta Otman, il signor khorshed othman khussif noi tutti rendiamo omaggio Všetkým týmto osobám vzdávame česť, vzdávame česť vašej odvahe a uistujeme vás o našej plnej podpore v boji vášho národa o to, aby ste mohli žiť v slobode, aby ste mali slobodu vierovýznania. Vítame vás v Štrasburgu, v tejto snemovni Európskeho parlamentu, v tejto aule európskej demokracie.